die sitzung ist wieder aufgenommen. ich möchte sie darauf hinweisen dass die berichte Otváram opätovne schôdzu. Chcel by som upozorniť, že správy Lavia a Böge, ktoré sa týkajú prvného rozpočtu eh, číslo 2 na 2013, čo sa týka financovania prístupu Chorvátska do EÚ, eh, vzhľadom na medziinstitucionálnu dohodu eh, z 17. maja 2006, čo sa týka rozpočtovej disciplíny, tak aby sa e, dokázali pokryť e, náklady na vstup Chorvátska e, do EÚ. Tieto správy sa stiahli z programu v pondelok 10. júna predseda Európskeho parlamentu celú situáciu vysvetlil, keďže rada nebola schopná včas doručiť stanovisko Európskemu parlamentu, sa Európsky parlament tento týždeň nemohol tieto veci vyjadriť vo svojom hlasovaní. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Začneme E, podľa zjednodušeného postupu článku 138 rokovacieho poriadku. Začneme najskôr správu pána Martina o dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Strednou Afrikou. Hlasujeme. Nech sa páči, kto je za? Proti?